tu živé spojenie s ukrajinským parlamentom. Vidíte kolegov ukrajinského parlamentu tu na obrazovkách. Meine Damen und Herren, es kann zu Dámy a páni, môže sa stať, že dôjde k časovým posunom pri prenose. Uvedomte si, že to, čo tu hovoríme a robíme, e, sa možno časovo posunie zhruba o pol minúty až minútu. Až s takýmto oneskorením sa to potom v Kieve zobrazí. A tiež naopak, teda keď potom na konci môjho e, vystúpenia chcete pol minúty tlieskať. Týmto by sme mohli takto prekonať eh, tento časový posun. Eh, aspoň takto by ste mali aspoň raz dôvod naozaj tak dlho tlieskať. Potom dáme priestor na poznámky kolegyne kolegovia. Vážený pán prezident Porošenko, Myslím, že nebudem preháňať, keď povieme, že sme teraz svedkami naozaj historického momentu. Onedlho, o chvíľu, Európsky parlament tu v Štrasburgu a Vrchovná rada v Kieve podpíšu dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Ukrajinou a ratifikujú ju. To, že dva parlamenty takto zároveň e, dnes budú hlasovať o tejto dohode, to je prejavom slobodnej demokracie, e, slobodného sebaurčenia a to je práve protiklad riadenej demokracie. Ratifikácia Ratifikácia tejto e, dohody, ktorá od prvých dní e, pokojných demonstrácií na Majdane ostala v nezvenenej podobe, je naozaj hodinou e, skutočnej demokracie. Práve vzhľadom na to, čo sme svedkami za posledných niekoľko mesiacov. Pred niekoľkými mesiacmi by si niekto Nikto nebol býval predstavil, že sa v Európe opäť budú násilne posúvať hranice, že architektúra bezpečnosti, ktorú sme s takým veľkým úsilím po vojne studenej, eh, po konci studenej vojny tak eh, namáhavo vybudovali, že sa to všetko zrúti. Kto by bol považoval za možné, že opäť preváži sila a právo silného? My zdôrazňujeme skôr silu práva. Dámy a páni, strach pred vojnou sa opäť vrátil do Európy a to, čo sa deje na Ukrajine, sa nás týka všetkých. Preto by som chcel zopakovať aj preto, že spolu s kolegami v Kieve sa tu dnes stretávame. Európsky parlament vždy uznával a obhajoval územnú celistvosť e, a zvrchovanosť Ukrajiny. Bude tak robiť aj naďalej. A to preto, aby sme nestratili dôveru ľudí na Ukrajine, pretože ich sen, sen tých, ktorí bojovali na Majdane, aby sa e, nám podarilo pomôcť im naplniť ich požiadavky chceme podporovať demokratickú eh, a eh, takú krajinu, ktoré sa budú dodržiavať princípy právneho štátu, taktiež eh, takú krajinu, kde sa budú rázne príjmať kroky proti korupcii, aby sa chránili okrem iného aj práva menšín. Tiež podporujeme Ukrajinu, ktorej ekonomike sa bude dariť, kde sa budú zmierňovať sociálne rozdiely v spoločnosti a kde budú mať všetci ľudia budúcnosť. Dámy a páni, teraz sme svetkami dňa, kedy sa toto všetko môže naplniť, eh, kedy sa prísľuby pokojnej revolúcie na Majdane môžu naplniť. Myslím, že hovorím v mene veľkej väčšiny poslancov Európskeho parlamentu. My podporíme ukrajinský ľud v tom, aby naplnili tento sen z Majdanu a preto dnes prebehne toto hlasovanie. Ešte predtým, ako pristúpime k hlasovaniu, dámy a páni, je mi veľkou cťou, že napriek vzdialenosti a vďaka modernej technike môžem dať slovo ukrajinskému prezidentovi Petrovi Porošenkovi, ktorý k nám teraz prehovorí z Kieva. A potom bude nasledovať hlasovanie a po hlasovaní tu pred vašimi očami odovzdám a podpíšem list a potom ho dostám rade, aby sme tým uzavreli formálny postup a tým, aby sa spustili ďalšie kroky, ktoré sú formálne potrebné. Teraz dávam slovo prezidentovi Porošenkovi. Porošenkovi. Thank you very much indeed, my dear friend, President of the European Parliament, Шульц, дорогі співвітчизники, високодостойні українці. Vážený pán predseda Šulc, rodáci, Ukrajinci, všetci, ktorí nás počúvate na celom svete, ctené poslankyne, ctení poslanci parlamentu, aj v Európskeho parlamentu, aj Ukrajinského parlamentu. Všetkým vám ďakujem za potlesk, za podporu Ukrajine, ktorú ste práve demonstrovali. Atmosféra, ktorá panuje tu vo Verchovnej rade, mi pripomína atmosféru, ktorú sme tu mali v roku 1991, keď sme sa stali nezávislou krajinou. Kto je pripravený zomierať za Európu? To je otázka, ktorá teraz rezonuje v kruhoch výskumníkov, ktorí skúmajú vplyv Európy na vytváranie štátu. Je to prirodzená vec obetovať život za svoju krajinu. Stovky Ukrajincov boli ochotní takto zomrieť vo februári 872. Doteraz zomreli vo východnej časti Ukrajiny a nie len za Ukrajinu. Zamieri, zomreli za to, aby Ukrajina mala svoje miesto v Európe. Už od druhej svetovej vojny platíme vysokú cenu. Žiadny iný národ nezaplatil takú vysokú cenu ako my za právo byť európskym národom. Povedzte mi prosím, kto po tomto všetkom by sa opovážil zatvoriť dvere otvorené do Európy pred Ukrajinou? Kto by bol proti tomu, aby Ukrajina sa stala členom Európy, aby našla svoje miesto v Európe. A k tomuto teraz robíme prvý a rozhodný krok od prvého samitu v Paríži medzi EÚ a Ukrajinou sme začali pripravovať text dohody o pridružení a preto by som rád poďakoval všetkým z vás, ktorí sa zúčastnili na tomto procese, všetkým diplomatom, všetkým odborníkom, a predovšetkým občanom, ktorí rozhodne nás podporili v našom boji za to byť Európanmi. Minulý rok na jeseň sme mali pocit, že sme pripravení na podpis, pretože krajina bola za. A tie argumenty, argumenty tých, ktorí boli proti, zneli slabo, boli slabé, ale 29. novembra vo Vilniuse, kde sme všetci čakali na podpis na nevyhnutný podpis tejto dohody, práve vtedy sa začalo stávať evidentným pre Ukrajincov, čo, čo mieni urobiť Janukovič. Janukovič sa pokúsil vykolajiť tento rýchlik, ktorý bol na koľaji v mieriacej od nás z východu a začali revoltovať proti Janukovičovi. A dnes takisto môžeme demonstrovať veľmi jasne, že aj vnútor, vnútorným, aj vonkajším silám, ktoré sa pokúšajú zastaviť naše napredovanie, že budú porazené. Táto dohoda mala byť podpísaná, bola podpísaná v júni v Bruseli a čaká na ratifikáciu. A dnes sa ratifikácia udeje, dnes sa stane činom, nie len pre nás, pre Ukrajincov, ale stane sa aktom, realitou pre všetkých Európanov, ktorí dnes žijú v zjednotenej Európe. Nepodľahneme žiadnemu vydieraniu. Vydržíme. A toto chcem počiarknúť, zdôrazniť, že text tejto dohody sa nebude meniť. Ani čiarka, ani slovičko sa nezmení. Je to text, ktorý je taký, aký bol a ktorý dnes podpíšem. Žiadam ukrajinskú vládu, aby zajtra bolo možné, aby vstúpila táto dohoda do platnosti a jej uvedenie do praxe je jednoduché, priatelia. Ide tu o slobodu prejavu, ide tu o bezvizový styk, ide tu o atmosféru investovania, ide tu o demokratickú klímu v krajine. O toto všetko tu ide, keď podpíšeme text. Nemôžeme už ďalej čakať. Naše ostatné rokovania v Bruseli nám umožnili rozšíriť rámec toho, čo predpokladala pôvodná dohoda. Budeme mať e, dohodu, najvyšší, doložku najvyšších výhod, 15 európskych produktov bude môcť už vstúpiť na európske trhy v rámci medzinárodných dohôd. v rámci toho, čo už je možné dnes a bude tu voľná, slobodná súťaž s inými krajinami, s inými producentmi. Ja by som chcel poďakovať Európskej únii za túto podporu, podporu, ktorú nám prejavili v zložitých časoch, v veľmi komplikovaných časoch. Naši európsky partneri chceli na výmenu za toto všetko iba jedinú vec reformu Prosím, neodkladajme splnenie tohto sľubu. Ani vojna, ani hospodárska situácia by, nemala, by nemali byť prekážkou, aby sme dostali svojmu sľubu. A odprezentuje sa reforma ukrajinského štátu do roku 2020. Budeme na nej pracovať vedno. Nie každý sledujúc svoje veci, nie prezident, vláda, parlament. My budeme ťahať za jeden povraz a iba tak môžeme dovršiť naše úsilia výťazným spôsobom. Ak sa niekto pokúsi otvoriť nejaký vnútorný front, nejakú piatu kolónu voči nám, nedovolíme to. Tieto reformy, ktoré sa predpokladajú na to, aby sa Ukrajina stala dôležitým centrom protikorupčných úsilí. Navrhnem ich tak. Navrhnem, aby sa protikorupčné zákony riešili z jedného centra. Bude tu skupina, špecializovaná skupina, ktorá dohliadne na to, aby sa nielen ratifikovali všetky písomné návrhy, ale aj v praxi, aby sa pristúpilo k realizácii a k činom. Už sme s týmto úsilím začali. Už v minulom storočí Mekolek Viluvej, veľký ukrajinský autor, povedal, dajte nám Európu. Chápeme Európu ako istú psychologickú kategóriu, ktorá nám umožňuje progres, pohnúť sa smerom k napredovaniu. A dnes vykračujeme na túto novú cestu k Európe, Začiatok bol ťažký, ale zvíťazíme, dostaneme sa tam. Sláva Ukrajine, sláva Európe. Шановні друзі, шановні колеги, нагадаю, що треба Стіни toto bude historická chvíľa spolu s Európskym parlamentom príjmeme rozhodnutie. Kolegyne, kolegovia, navrhol by som, aby sme začali hlasovať o návrhu textu 0098 o ratifikácii dohody o pridružení EÚ a Ukrajiny. Dámy a páni, e, bola tu žiadosť o menovité hlasovanie. Ešte predtým, ako pristúpime k menovitému hlasovaniu, mám jeden pokyn. Myslím, že v dejinách a parlamentarizmu ešte nikdy neprebehlo hlasovanie dvoch parlamentov o medzinárodnej dohode v tej istej chvíli spoločne na oboch stranách, že by obe tieto parlamenty ratifikovali túto dohodu spoločne. Je to naozaj jedinečný postup a mali by sme byť na ňo hrdí. A preto A preto teraz pristúpime k hlasovaniu. Kolegyne mm, a kolegovia sa už oboznámili s výsledkom hlasovania v Kieve. Teraz otváram hlasovanie o dohode o pridružení s Ukrajinou. Správa Serušovského otváram hlasovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Eh, áno, 127 eh, eh, nie a 35 poslancov sa zdržalo. Ďakujeme. Ešte sme však neukončili naše hlasovania. Teší ma, že ste takí usilovní. Teraz sme odhlasovali správu Sarušovolského a teraz musíme hlasovať o správe kolegu Moresa o ďalšom prístupe k dohode o pridružení s Ukrajinou, čo sa týka eh, príslušníkov tretich krajín. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec hlasovania. ...539 za, 123 proti, 33 poslanca sa zdržalo. Aj táto správa bola schválená veľkou väčšinou. Ďakujem. tak ako som už e, oznámil a vidíte, že prezident Porošenko už podpísal dohodu a je na dobudutie účinnosti. Ja teraz podpíšem odovzdávací list parlamentu, že sme ratifikovali túto dohodu a týmto vyzvem ostatné orgány Európskej únie, aby okamžite e, niesli túto dohodu do platnosti. Urobím to priamo pred vašimi očami, aby ste videli, že sa to naozaj eh, deje práve tu v tomto momente. Ďakujem.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 Das sind die Announcements, die ich jetzt mache, ne? Ist das an? Ja? Alles klar. Meine Damen und Herren, wir kommen zu einigen An Dámy a páni, máme niekoľko oznámení a vysvetlení hlasovania. Chcel by som e, vyzvať tých, ktorí sa nechcú zúčastniť tejto časti schôdze, aby opustili v čo najväčšej tichosti plénum.